Okay, we, we can start, yeah. Good morning, colleagues. Dobré ráno, kolegovia. Joint Econ and... Začníme e, naše zasadnutie výborov FAM a e, Econ. Predovšetkým by som poprosila, či sú nejaké otázky k programu. A ak nie, týmto je Program prijatý. Máme iba jeden bod na programe a... Eh, gender Equality and Taxation. A ide o politiky eh, genderovej rovnosti a daňové súvislosti. Máme tu zvažovanie pozmeňujúcich návrhov. Dnes budeme hovoriť o 189 pozmejúcich návrhov, ktoré sa týkajú e, daňových politik a genderovej rovnosti. Marisa Matiu to predkladá a Ernest Kurtasu z výboru FAM. Najprv si vypočujeme e, spravodajcov, ktorí odprezentujú svoje názory na hlavné body týchto pozmeňujúcich návrhov. A dostane slovo pani Maties. Nech sa páči, máte 3 minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Dobrý deň, Prajem. Rada by som na úvod poďakovala tieňovým spravodajcom a spravodajkyniam za pozmejúce návrhy, za spoluprácu. Chcem povedať, že sme už mali príležitosť sa stretnúť po prvý raz a všetkých 189 návrhov si prečítať, preštudovať. Dospeli sme už aj ku kompromisom. Veľkú väčšinu kompromisov už máme. Chcem poďakovať za konštruktívny prístup v priebehu týchto rokovaní a že existovala kolektívna vôľa, aby sme dospeli k dohode v tejto téme. Myslíme si totiž, že to je zásadná záležitosť. Vidím to tak ja aj spoluspravodajca Ernest Urtasun. Otázka rovnosti žien a mužov by mala byť vnesená e, priamo do centra fiškálnych politík Európskej únie. Je to výsostne dôležité. Myslím si, že nie som až príliš optimistická. Myslím si, že budú tieto návrhy presaditeľné, ale diskusie budú naďalej E, iste pokračovať a sú tu určité záležitosti, kde treba nájsť riešenie. Najmä otázka zdanenia, konkrétne otázka individualizácie zdaňovania. E, myslím si, že to e, môže byť veľmi dobrá príležitosť, aby sme si vymenili názory na túto tému, konkrétne s kolegyňami a kolegami ktorí sa môžu vyjadriť k všetkým témam týkajúcich sa tejto správy, ale e, je to vynikajúca príležitosť, aby sme i naďalej postupovali podľa hlavnej línie a prehlbovali možnosti, kde nájsť kompromisy vo veci individuálneho zdanenia, čo je e, zásadná otázka tejto správy. E, to je z mojej strany všetko zatiaľ, pretože by som si najprv rada vypočula názory kolegyň a kolegov. Dúfame, že nájdeme riešenia pre nedoriešené témy. Toľko z mojej strany ďakujem. E, ďakujem vám, pani Matieš. A teraz nech sa páči pán Urtasun. E, ďakujem pekne, veľmi stručne, kolegovia, kolegyne. E, záujem ktorý sleduje táto správa, je naozaj rozsiahlý. Máme tu mnoho pozmeňujúcich návrhov a vo všeobecnosti pôjde o dobrý text, o veľmi dobrú verejnú politiku, ktorá sa týka zdaňovania a otázok rovnosti medzi mužmi a ženami. Dúfam, že to bude prijaté a veľmi užitočné pri ovplyvňovaní E, takých politik, ako je Európsky semester alebo špecifické odporúčania pre jednotlivé krajiny. Máme naozaj veľa pozmenujúcich návrhov. Aj tieňoví spravodajcovia e, priniesli vôľu na konsenzus. Najprv ide o potrebu e, prispôsobiť priamu a nepriamu, priame nepriame zdaňovanie téme rovnosti teda vniesť genderovú perspektívu do tejto témy. A treba povedať, že pri znení textu e, sme e, zistili, že väčšina politických skupiny je ochotná prispieť ku kompromisom a dopracovať sa ku konsenzu. Nenašli sme zatiaľ riešenie pri individualizácii e, zdaňovania príjmu táto sporná vec, myslím si, že minimálne treba presadiť do správy e, v tomto ohľade to, aby členské štáty eliminovali diskrimináciu, ktorá vychádza zo e, spoločného zdaňovania, z paušálneho zdaňovania. Myslím si, že sme jav diskriminácie e, dobre ozrejmili, čo sa týka zdaňovania. Myslím si, že treba individuálne zdaňovanie, alebo možno je e, možná aj stredná cesta. Dúfam, že z diskusí vzídu spoločné riešenia. Som si presvedčený, že takéto niečo bude možné a že správa prejde so silnou podporou e, výborov. Toľko z mojej strany. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, pán Utason. A teraz dostane, e, dostanú slovo poslankyne a poslanci. Začínajú tieňoví spravodajcovia pán Gehorald, ktorý tu nahrádza e, tieňového spravodajca Vertoriasa. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, budem hovoriť po anglicky, pretože takto mi poslali, v tomto jazyku mi poslali poznámky. Pani a pani Záborská dnes ráno nemohli prísť ja by som teda predniesol názory EPP e, za nich. 70 pozmenujúcich návrhov totiž to prišlo z EPP. Chceme byť konštruktívni, chceme sa zaangažovať do tohto postupu. Mali sme produktívne stretnutie tieňových spravodajcov a myslíme si, že to bola dobrá e, príležitosť uzavrieť a završiť túto správu včas. E, všeobecné priority, čo sa týkajú obsahu tejto správy, Ehm, iste môžu byť problémy s nepriamým eh, genderov, nepriamou genderovou nerovnosťou pri zdaňovaní v niektorých politikách, ale treba prihliadať aj na nástroje trhu, najmä na existujúce eh, zákony EÚ, ktoré tieto zohľadňujú. Daňová politika má byť neutrálna, takto je eh, postavená. Politiky práce na druhej strane môžu e, byť jasnejšie štrukturované v tejto téme, to treba zdôrazniť. Ďalšia vec, ktorú chceme zdôrazniť, že daňové systémy sú v kompetencii členských štátov EÚ. Môžeme ich podnietiť, aby sa e, pokúsili vysporiadať s daňovými e, nerovnostiami, čo sa týka rodu a nerovnosti medzi mužmi a ženami a netreba e, jeden konkrétny systém e, povyšovať nad iný. Je tu sloboda voľby, európske rodiny a páry majú takúto možnosť voľby, čo sa týka daňovej povinnosti a preto táto sloboda voľby by mala byť zachovaná, aby európske občania mohli prijať také e, rozhodnutia, ktoré sú v ich finančnom záujme. Čo sa týka kritiky DPH Naša skupina si myslí, že toto znenie, ktoré teraz je na stole, zachádza priďaleko a treba ho zvážiť. Opätovne zvážiť treba prihľadnúť na smernicu EÚ v oblasti DPH, kde sú aj daňové sádzby e, DPH, kde je aj flexibilita od e, dokonca možno z nulovej sadzby DPH pri niektorých projektoch. Takže sme za kompromisy, Oceňujeme otvorenosť eh, spravodajcov a dúfame, že dospejeme k záverečnému súboru kompromisov k tejto správe EPP sa teší na pokračujúce rokovania. Ďakujem. Like... Ďakujeme. A teraz má slovo pani eh, Bereš. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem eh, spravodajcom, ktorí odvádzajú výbornú prácu. Tu keď preskúmavame podstatu rokovaní, ktoré prebiehajú, pozmenujúce návrhy, ktoré boli podané, je tu určite e, potenciál, dobrý postoj našeho výboru, stanovisko e, od tohto okamžiku a zvrátanie všetkých tém, ktoré, ktorých sa uchopil našich, náš parlament. Ten e, z, cieľ, ktorý by sme mohli dosiahnuť, je Eh, ukázať eh, určité otázky eh, zdaňovania, ktoré vlastne penalizujú ženy v ich prístupe k pracovnému trhu a to je kľúčová otázka, ktorá pre nie je predsa rozhodujúce, aby mohli žiť nezávislý život, pokiaľ ide o ich finančné zdroje. Pokiaľ ide o zdaňovanie príjmov mužov a žien, a v domácnostiach, e, v úvodzovkách e, sú niektoré postupy e, v úvodzovkách teda nevýhodné pre pár. Veci sa nesmú deť na, alebo nesmú tu byť výhody pre, pre páry, ktoré by na základe demografických politík sa vyvíjali určitým smerom. Systém Ehm, napríklad eh, škôlok, alebo teda eh, školských družín pre deti, kompenzácie, individualizácia eh, daní a dôležité je umožniť ženám lepšie sa vrátiť na pracovný trh a z týchto dôvodov by sme sa mohli snažiť nachádzať dohodu, ktorá by sa týkala mm, také formulky alebo také formulácie, ktorú prečítam v angličtine, pokiaľ ide o požiadavku individualizácie zdaňovania. Všetky členské krajiny vyzývame, aby za, zastavili individuálne zdaňovanie a pritom zachovali všetky finančné prínosy a výhody spojené s rodičovstvom terajších daňových systémov. Myslím si, že okolo tejto formulácie možno nájsť spoločnú reč. Správa, myslím si, že bude podporovať <clears throat> naprieč týmito kompromismi všetky členské krajiny, pri ktoré pri reforme TVA, pardon, DPH eh, eh, budú takto postupovať. Je to dôležitý aspekt eh, je dôležité aj rie- riešiť otázku rodovú pri výbere, zbere informácií, menovite sledovať dopad politík, rozpočtových a daňových, tak ako sa realizujú, diferenco- kedy sú diferencované s ohľadom na mužov a ženy, aby sme lepšie e, mohli e, usporiadavať naše daňové a rozpočtové systémy tomu týmu spravodajcov, spolu dvom spravodajcom želám v tejto súvislosti veľa úspechov. Ďakujeme pani Bereš. A teraz má pán, slovo pán Tremosa za Alde. Ďakujem pekne. Chcem poďakovať spravodajcom za ich dobrú prácu, za liberálov sa pozeráme na novú realitu, sú tu nové dôkazy týkajúce sa rovnosti pohľavy v rôznych sektoroch, v rôznych krajinách. Pokiaľ ide o platy, máme aj nové informácie, aké sú nové vzorce spotrebiteľské medzi ženami a mužmi. Keď sa teda poznáte ten systém, keď sa kupuje ten košík rôznych tovarov, muž a žena správajú spotrebiteľsky inak ak je tu v každom prípade narastajúce, e, sú tu dôkazy, že je tu e, nespravodlivý systém práve z dôvodu zdaňovania týchto, týchto tovarových košov, tak treba postupovať a mali by sme byť naozaj citliví na tieto nové reality, pretože naši voliči a občania e, žiadajú uspôsobenia verejných politík na tieto nové skutočnosti. Ako liberál neverím, v Európsku úniu, ktorá je transferová únia, ale mala by to byť únia najlepších skúseností a tu zdieľam stanoviska e, člena EPP, že zdaňovanie samozrejme dnes je kompetencií členských krajín, avšak my ako EÚ by sme mali tiež odporúčať e, dobré praktiky v tejto oblasti, ktoré by mohli byť ale trošku záväznejšie pre tieto členské krajiny, aby sa dosahoval cieľ väč- vyššej kvality a veľac vyváženého dopadu e, zdaňovania, pokiaľ ide o rodovú rovnosť. Preto sa budeme snažiť e, hľadať čo najširší konsenzus e, v parlamente, aby sme voči našim občanom a voličom zlepšili tieto politiky zdaňovania. Ďakujem. Ďakujeme pánu Tremosovi. A teraz chcel by snáď ešte niekto pohovoriť pani Julie Ward. Ja priamo e, nepracujem na tomto materiáli, ale naozaj mi na tejto politike záleží, preto som tu dnes, e, práve kvôli téme rodovej rovnosti. V časoch, e, keď všetko, čo robíme v EÚ, by sa malo riadiť kritériom rodovej rovnosti, Takisto sa to týka samozrejme zdaňovania. A ja chcem zdôrazniť, že keď deň, ženy nie sú e, rovnocenné, každý e, na to dopláca a je tu množstvo dopadov, možno i nezamýšľaných e, konsekvencií, e, vrátanie násilia. My musíme zabezpečiť, aby sme podporovali rovnocenejšie, spravodlivejšie spoločnosti, ktoré budú rešpektovať ženy, dávajú im rovnaké príležitosti v každom možnom ohľade a myslím si, že je tu určitá korelácia medzi prípadmi násilia a ekonomickými nerovnostiami. Takže treba to riešiť holistickým spôsobom, treba sa na to pozerať tak, aby ženy sa e, nachádzali v spravodlivej pozícii. Čiastočne som sa podielala na správe o e, plnení cieľov v boji proti e, chudobe. A keď sme sa pozerali na dôkazy o tom, ako to vyzerá s nezávislosťou finančnou že, že žien, pozerali sme sa na dopady úsporných politik na schopnosti žien E, vlastne nasytiť svoje rodiny, vôbec dokázať vykúriť svoje byty e, v každodenných e, životných alebo finančných povinnostiach svojich rodín. A preto je veľmi dôležité mať spravodlivé daňové politiky, pretože naše rodiny majú pociťujú dopad nerovnosti. Teším sa určite na slova kolegov. Verím, že zabezpečíme lepší, spravodlivejší svet e, pre e, ženy, pre všetkých členov rodín. Ďakujeme pani Ward. A teraz dávam slovo späť spolu s pravodajcom pani Matias. Ďakujem veľmi pekne. V stručnosti chcem poďakovať všetk- za všetky pripomienky zo strany kolegov. Všetky sa týkali tých kľúčových otázok správy. A samozrejme našim cieľom je, aby sme nevstupovali do kompetencií členských štátov. Toto sme, takúto ambíciu sme nemali nikdy. A ide o spoločnú politiku a tá má určite právny dopad na e, rozdiely v oblasti rodovej. Čiže hľadáme napríklad spoločný systém pre DPH a keď existujú určité vzorce v tomto zmysle, tak vidíme aj priame súvislosti. A sú to veci, na ktoré musíme upriamiť pozornosť. E, parlament a ostatné inštitúcie vlastne musia garantovať tie rozmery, tie dimenzie, ktoré máme spoločné. Aby sme neprehlbovali rozdiely v oblasti rodovej, ktoré existujú v spoločnosti. Ja osobne, a myslím, že vlastne obaja, E, sme toho názoru, aj s tým, čo navrhovala kolegyňa Pervanš z hľadiska e, samotnej formulácie, myslím, že ako kompromis je to veľmi dobrý návrh a určite o ňom budeme diskutovať aj s tieňovými spravodajcami. Čiže ďakujeme za tento váš vstup, pani kolegyňa. A chcem tiež povedať aj kolegom z EPP, ktorý, ktorý zastupujú dvaja tieňoví predstavitelia, že naozaj zvážime aj ich obavy a starosti a verím, že sa dopracujeme na záverku kompromisu. A samozrejme, čo tu robíme, je vlastne, že vychádzame z existujúceho právneho základu a budeme sa snažiť ho upraviť, zmeniť, keď nie je celkom správny alebo dobrý podľa nás. Čiže aby to vyzeralo, že tu nerobíme nič, samozrejme. Takže sú tu návrhy a hľadajú sa cesty, aby sa zabezpečilo, že popri existujúcej právnej báze, ktorá povedzme existuje, ale ak nie je ideálna, tak e, musí byť priestor pre zlepšenie. Ďakujem vám ešte raz a teším sa na ďalšiu diskusiu. Ďakujem pani Matias, slovo vám Urtasom. Neviem, nie veľmi čo by som k tomu dodal. Kolegyňa povedala tam všetko. Možno tri veci. Poprvé, je tu z našej strany absolútna ochota dosiahnuť konsenzus a dúfam, že budúce e, druhé zasadnutie tieňových predstaviteľov povedie e, k čo najširšiemu konsenzu. Po druhé, pokiaľ ide o to, čo spomínala kolegyňa z EPP ohľadne zdaňovania je to veľmi dôležité, pretože sme svedkami priamej diskriminácie v viacerých členských štátoch a v Európe prebieha viacero kampaní, v ktorých sa žiadajú reformy. A myslím, že toto by sme tiež mali e, a nejak prejaviť e, v našich postojoch aj v našej správe a aj o formuláciách, ktoré budeme uplatňovať v správe. Pokiaľ ide o individualizáciu, návrh, ktorú prednes e, návrh ze strany Pervanš je podľa nás dobrý a keď to je akceptovateľné pre ostatné skupiny, tak by bolo ideálne a pre nás určite to je priateľné. E, ešte raz vám všetkým ďakujem a dúfam, že sa nám podarí túto tému uzavrieť na budúcom zasadnutí tieňových predstaviteľov. Ďakujem pán Urtasun. Hlasovať sa bude na našom spoločnom zasadnutí 21. novembra a teraz týmto končím spoločné zasadnutie našich výborov. A myslím, o 9. začína výbor EKOM, takže ešte raz vám ďakujem.